Takže kolegyne, kolegovia, prosím, posadajte si tak, aby sme mohli začať. Morning, Dobrý deň, dobré ráno vám všetkým želám. Pani Henis, veľmi sa mi páči váš, váš ruksak. Je mi ľúto, že už na začiatku máme meškanie. A dnes ráno budeme hovoriť predovšetkým o dopade Lisabonskej zmluvy na priestor bezpečnosti, spravodlivosti a potom sa uskutoční rozprava o Swifte a PNR za účasti pána Jonathana Fola, ktorý podľa mojich informácií príde o 10.00, takže navrhujem, aby sme okamžite začali. A ako si všetci uvedomujete, od včera pracujeme v novom režime, nuž a dnes budeme hovoriť o tom, aké dôsledky to bude mať predovšetkým na pre novú úlohu Európskeho parlamentu v rámci medzinárodných dohôd, a, o čom som hovorila, a dopad charty základných práv. Mm, už neustále sa hovorí o tom, že je právne záväzná, aj keď mne nie je ešte úplne jasné, akým spôsobom a aký bude dopad optautov. No a Teraz dám slovo pánovi Pasosovi z právneho servisu, ktorý nám dal určitú prezentáciu s určitými podmi alebo odrážkami. Takže pán Pasos, požiadam vás teraz o krátky úvod do tejto problematiky. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička, ako ste povedali, a tak som vypracovať nejaký podkladový dokument, ktorý nám uľahčí dnešné rozhovory. Ja by som chcel rozdeliť túto prezentáciu do troch častí. V jednej pripomeniem, aký bol predchádzajúci stav, porovnanie zmluvy z NIS a Lisabonskej zmluvy, čo je veľmi dôležité. Druhá časť sa týka niektorých detailov o súčasnej situácii v rámci dohôd, ktoré boli podpísané radou, ale ešte neboli uzavreté. No a ak myslíte, že budeme mať dostatok času, tak bude tiež veľmi zaujímavé vymeniť si názory o tom, ako bude môcť s ohľadom na rokovania a medzinárodné dohody vo všeobecnosti konať tento výbor v budúcnosti. Vážená pani predsednička, nemyslím si, že je nevyhnutné zachádzať do detajlov o tom, aký bola, bolo ustavenie článku 24 eh, v zmluve z NISA, a čo máme teraz. Ale čo sa týka, len tak veľmi stručne, teraz je medzivládna štruktúra eh, pre priestor slobody, spravodlivosti a eh, bezpečnosti, ktorý bol skombinovaný so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou Nuž, objavili sa určité charakteristiky, charakteristiky ktoré už eh, ďalej neplatia. Nuž, eh, hlavným vyjednávačom je teraz predsedníctvom rady, rovnako jednomyselnosť na rade a obmedzená úloha komisie, ktorá, ktorá pomáha len rade a správneho hľadiska parlament žiadnu úlohu rovnako žiadnu súdnu, súdna kontrola. No a taký záverečný prvok je tiež možnosť členských štátov robiť nejakú národnú rezervu, čo už bolo viackrát použité v zmluvách, ktoré zatiaľ ešte neboli dokončené, ako napríklad PNR. Máme 11 členských štátov, ktoré využívajú možnosť predpokladnú eh, od článku 24 odsek 5 a to znamená, že eh, provizorná aplikácia je zabezpečená. A ako iste viete, to tiež trochu problematické. Takže Lisabon mm, mm, samozrejme prináša to, že máme právnu v článku 47 eh, ustanovenú právnu subjektivitu EÚ. Parlament a rada postupujú v tom bežnom legislatívnom postupu či v spolurozhodovaní. Ďalej je tu ustanovenie pre medzinárodné dohody vo všeobecnosti a rokovania o medzinárodných dohodách a procesy prerokovania a uzatváranie. Vrátanie dohôd o zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Je to článok 218, ktorý obsahuje detaily o tom, čo robí rada e, pre otvorenie rokovaní, podpisovanie, uzatváranie medzinárodných dohôd, e, predbežnú aplikáciu, kto rokuje, e, kedy rokuje celý tým, kto rozhoduje. A hlavné pravidlo bolo, že tým vyjednávačom bola komisia, keď to nie je zahraničná bezpečnostná politika, kde je hlavným vyjednávačom vysoký predstaviteľ. No a najdôležitejšia vec pre váš výbor je, že máte súhlas a musí parlament súhlasiť v prípade podpisu každej medzinárodnej zmluvy, pretože platí spolurozhodovanie pre slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť. A mm, príslušný článok hovorí, že sa to riadi, že pre tieto prípady je teda potrebný súhlas parlamentu. No už a teraz prejdem k otázkam, ktoré vás asi viacej zaujímajú a totiž, čo to znamená z praktického hľadiska teraz pre dohody, ktoré boli podpísané, avšak ešte neboli uzavreté môžeme byť radi, že ešte neboli uzavreté, pretože ak by boli uzavreté, tak eh, by sme o tomto probléme nemuseli ani hovoriť. Avšak, keďže boli len podpísané, tak si zachováme všetko, čo je v Lisabonskej zmluve. A to znamená, eh, ten článok 218 sa bude uplatňovať. Rovnako treba rozlišovať eh, medzi podpisom a uzavretím zmluvy všetci chápeme, že podpis nie je právne záväzný v súlade s viedenským dohovorom. Je to dohoda o znení medzi zmluvnými stranami, no a strany e, sa zavezujú e, nenapádať a nespochybňovať cieľ a účel tej dohody. Ale pokiaľ to nie je E, výslovne uvedené v tej zmluve, že podpis znamená e, súhlas s, so záväznosťou, tak podpis neznamená, že zmluvy sú viazané zmluvou. Treba ju najskôr ratifikovať alebo uzavrieť, čo je slovo, ktoré sa používa a je uvedené tiež v zmluvách. Nuž, všetky tie zmluvy, ktoré boli podpísané, a ja myslím, že je celkovo 7 teraz budete Takže rada bude musieť teraz požiadať o súhlas parlamentu. Súhlas je teda tým náležitým postupom, takže teraz od rady očakávame list so žiadosťou o súhlas Európskeho parlamentu. je to právna povinnosť, nie je to len nejaké svojvoľné rozhodnutie rady a rada nemôže rade to nemôže trvať veľmi dlho, požiadať o ten súhlas. No a podľa princípu lojálnej spolupráce samozrejme parlament očakáva, že rada to aj urobí. No a teraz sú dve možnosti. Najskôr žiadosť e, parlamentu žiadosť rady o súhlas Európskeho parlamentu. No a parlament buď súhlasí, teda bude súhlasiť eh, s tou zmluvou eh, v znení, v ktorom bolo podpísaná a rada potom uzavrie zmluvu a zmluva vstúpi do platnosti a bude záväzná pre EÚ, alebo ďalší parlament, eh, alebo parlament svoj súhlas neudelí v so zmluvou v tom znení, ktoré bola podpísaná. No a otázka je, či môže výbor alebo parlament žiadať komisiu o opätovné otvorenie rokovaní. Nuž a mojou odpovedou je nie, pretože zmluva už bola podpísaná. Takže nie je možnosť žiadať od komisie o znovu otvorenie rokovaní. Nie, našou pozíciou môže byť, že buď budeme súhlasiť, alebo nie. No a ak nebudeme súhlasiť, tak samozrejme zmluva nebude uzavrená, zmluva, ktorá bola podpísaná, nebude mať právne dopady, nuž a keď zmluva Unia bude chcieť pod, pokračovať, tak bude treba vyjednať novú dohodu, ale samozrejme musíme rozlišovať. Už nie, neexistuje, nie predsedníctvo rady, ako to bolo v článku 24, ale komisia to bude a očakávame, že komisia bude navrhovať rade, návrh rozhodnutia pre uzatváranie zmluv. Dopad na dočasné ustanovenia o dohodách, je to tých 7 dohod alebo zmluv, eh, väčšina z nich má tú dočasnú povinnosť. No a je to tak, že ak parlament neudeli súhlas, súhlas tak eh, toto, táto dočasná povinnosť vyprší a to, o tom sa hovorí v článku 25 Viedenského dohovoru keď strana e, si neželá uzavrieť zmluvu, tak e, provizorná alebo nejaká dočasná aplikácia neplatí. Nuž a všetky veci, ktoré sa uplatňovali pre tie zmluvy príslušné, príslušnom článku už neexistujú, pretože právny základ sa tiež zmenil už a ja nebudem zachádzať do detailov e, špecifickej situácie pre Veľkú Britániu, Írsko a Dánsko, ale treba uplatňovať protokoly 21 a 22. už a na záver, pani predsednička, dovolte mi pár minút sa venovať tomu, aká bude budúcnosť úlohy Európskeho parlamentu, keď teraz máme e, je povinnosť udelovať súhlas v porovnaní s výborom INTE alebo e, iné výbory ako výbor pre rybolov, kde platil proces konzultácie a teraz je tu súhlas, takže možno sa budem musieť zamyslieť na, nad inou organizáciou. Prvá vec je, že v článku 218 odsek 2, čo je základným ustanovením pre rokovaní o dohodách, tak eh, je to predovšetkým rada, ktorá stanovuje mandát na rokovaní, to sa nezmenilo, na základe návrhu smernice o rokovania, ktoré navrhuje eh, komisia. Parlament eh, v tejto fáze nie je ešte zapojený. Tam je situácia rovnaká ako dnes nie pre vás, ale vo všeobecnosti rada je jedinou inštitúciou, ktorá má právomoci stanovovať mandát pre rokovania. To je uvedené v zmluve. Ja si však myslím, že v praxi komisii nebude nič brániť v tom, aby návrh smernice o rokovaniach predložila Európskemu parlamentu, nielen rade. A to si myslím, že bude e, dobre, pretože keďže parlament bude mať e, možnosť e, udeliť súhlas alebo nesúhlas, tak je komisia, bude lepšie, keď komisia bude vedieť, aké stanovisko má skutočne parlament, aby to bolo zaradené do dohody. A je dobré, a komisia bude chcieť vedieť od začiatku stanovisko parlamentu, od začiatku rokovaní a nie až na konci zistíte, že parlament trvá na určitých bodoch v medzinárodných dohodách. Takže aj keď to nie je uvedené v zmluve, Myslím, že komisia predloží návrhy rokovacích smerníc parlamentu a nie je nepredstaviteľné, že parlament alebo príslušný výbor bude si stanovať nejaké podmienky udelenia súhlasu. A to už sa stalo v INTE v prípade Lajnenovej správy o dopade Lisabonskej zmluvy, No a tieto podmienky znamenajú, že komisia bude konfrontovaná s takou situáciou, že budú mať dva mandáty. Jeden mandát od rady a jeden od parlamentu. A ak by sme, sa, ak by sme tomu mohli predísť nejakou dohodou medzi parlamentom a radou, to by bolo veľmi dobré. Úloha Európskeho parlamentu v rámci rokovaní Článok 218 odsek 10 je novou právnou bázou, kde sa hovorí, že parlament bude komisia informovať vo všetkých fázach postupu a procesu. To znamená teda, že od samotného začiatku, nože a samozrejme komisia to musí implementovať v obchodných otázkach, majú teraz rovnaké povinnosti informovať parlament v rámci výboru 207, výboru 133. Už no, znamená to, že parlament bude chcieť byť zapojený tak, aby nejak narúšal pozíciu pozíciu komisie ako vyjednávača? Nie. Ja si myslím, že parlament chce kontrolovať, čo robí komisia v rámci rokovaní o dohodách a chce stanoviť podmienky, ktoré sú dôležité pre parlament, ale to by nemalo podkopávať pozíciu komisie v rámci rokovaní. Myslím, že to nie je v hre. A parlament musí pochopiť, pochopiť úlohu komisie ako vyjednávača. Ale samozrejme, keď komisia potrebuje informovať parlament, tak je jasné, že potrebujeme nájsť nejaké praktické eh, dojednania, tak eh, aby v prípade, keď parlament obdrží tajné alebo dôverné informácie, tak ich nezverejní, pretože to by mohlo um, narušiť úspech rokovania, preto si myslím, že otázka um, dôveryhodnosti a tajnosti je dôležitá a váš výbor bude musieť sa dohodnúť s komisiou alebo s komisárov, s komisárom, tak aby medzi parlamentom a radou panovala vzájomná dôvera, tak aby parlament mohol dostávať informácie bez hrozby že sa zverejnia. A rovnako sú tu ešte ďalšie otázky týkajúce sa nového rámca vo vašom sektore. Jednou z vecov je, že ak máte pochybnosti o kompatibilite predpokladanej zmluvy so zmluvami OES a e, EU, tak vždy môžete požiadať súd o predloženie stanoviska o zlúčiteľnosti pre rokovaných zmluv. A rovnako môžete požiadať o nejaké zrýchlené konanie alebo naliehavý postup. A ďalšia vec je taká všeobecnejšia. Týka sa možnosti, ktoré majú niektoré agentúry, ako napríklad Europo, Eurojust alebo Frontex, uzatvárať medzinárodné dohody. Ja netvrdím, že to nie je náležité. Je to odôvodniteľné a existuje reálna potreba takéhoto postupu, ale ja si myslím, že podľa súčasnej legislatívy a rozhodnutí, ktoré boli prijatí, prijaté o Europol, Euroste a Frontexe, tak parlament do toho vôbec nie je zapojený. Dokonca ani len informovaný. Pričom rada musí udeliť svoj súhlas napríklad Europolu predtým, než sú uzatvorené medzinárodné zmluvy. Ja si myslím, že to je nezlučiteľné s Lisabonskou zmluvou. Netvrdím, že by sme mali nejak veľmi rýchlo a unáhlenie začať konať. Je to však len problém, na ktorý som chcel poukázať. Je jasné, že budeme potrebovať aj nové nariadenia pre Europol a Eurojust a to bude možnosť opätovne revidovať tento problém a uviesť parlament do rovnakej situácie ako aké je rada. Čo dnes ešte tak nie je. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za vaše úvodné slova. Ďakujem veľmi pekne aj za ten podkladový materiál. Nuž a navrhujem následovný postup. Teraz navrhujem, aby kolegovia kládli otázky a pripomienky teraz. Potom požiadam radu a komisiu, aby nás, aby stručne reagovali. No a potom dám priestor ešte vám a by ste mali možnosť zamyslieť sa na otázkami, ktoré boli položené. Faktická poznámka, pán Busutil. Áno, pani predsednička, mohli by sme objasniť, či začneme hovoriť o Swifte alebo nie, pretože to, čo bolo prezentované, je tiež veľmi relevantné pre ďalší bod programu. Ale vy ste na začiatku povedali, že tá diskusia začne o 10. Takže čo budeme robiť? E, pretože otázky a pripomienky mnohých z nás e, súvisia s konkrétnymi príkladmi tejto, tohto právneho výkladu mm, e, dohody o Swifte. Môžete nám k tomu niečo dodať? Nie, ja navrhujem, aby prvé kolo bolo o všeobecných princípoch a všeobecných dopadoch vstupu do platnosti a potom o Frontexe a Swifte teda, pardon, a PNR sa budeme baviť v prítomnosti Jonathana Fowla. Takže prvá otázka, ktorá súvisí, prvá otázka, prvé kolo otázok, ktoré súvisí s prednáškou pána Pasosa. A keď je Jonathan Fall príde medzi nás o 10.00, budeme klásť detaľnejšie otázky. Takže prvým, e, prvou na zozname Žalin Hennis Plasard. Ďakujem, pani predsedajúca. K vašemu e, poslednému bodu, pokiaľ ide o agentúry, súhlasím, že to nie je v súlade s Lisabonom a rada by som videla zo strany komisie odpoveď, či možno očakávať revíziu relevantných e, relevantného nariadenia. Teda dôležitý bod ste tu naozaj pomenovali. Vaša prezentácia mi bola veľmi jasná, nechcem ísť k obsahu e, PNR alebo SWIFTu, ale len z princípu je to konkrétny prípad, ktorý možno uviesť. Ak som vás dobre pochopila, ak parlament nedá svoj súhlas, e, výkon od 1. februára, teda ten, provizorný výkon e, padá. List, Ďalší je pán Bronz. Yes, uh, um, be... Chcel som sa spýtať, či by ste mohli tento briefing nám dodať aj písomne. Uh, Od rána to máte v svojich schránkach. A ďalšia otázka je tá, povedalo sa tu, že ak sa zmluvy podpísali, tak rada ich dovrší, uzavrie, ak bude súhlasiť parlament. Ak eh, parlament nesúhlasí, bola tu otázka, či parlament môže žiadať radu o opätovné vyrokovanie. A odpovedie nie, pretože, pretože už to bolo vyjednané. Možno, že je to naivná otázka, ale z mojej strany, a čo sa teda s tým stane potom? Zostane to niekde v medzipriestore? Myslím si, že pán Pasos povedal, že v takom prípade to nebude znovu vyrokované, ale bude e, tu možnosť úplne nového vyjednania. Čiže to bude nasledované a nahradené úplne, úplne novou zmluvou. Rozumiem, bude to jednoducho zrušené. To nám ale nezabráni e, zobrať do úvahy to, čo bolo predtým. Pani Latford je ďalšou. Um, I missed the first part of the presentation, so my apologies. Nebola som tu na prvej časti prezentácie, takže sa ospravedlňujem. Ak som správne pochopila pána Fasosa, bolo by želateľné pre parlament a radu, aby sa stretli, neviem aký mechanizmus, ale na to máme k dispozícii. No. Podľa zmluvy teda máme povedať áno a nie, ale nehovoríme, prosím, zmente to touto formou. Ale praktická praktický prínos e, komisie nevidím tak, že, že by nám dávali súbor inštrukcií. Takže musí byť nejaký mechanizmus, ktorý sa podobá povedzme zmierovaniu. Formálne máme povedať svoje áno, ale samozrejme potrebujeme, potrebujeme mať nejaký, nejakú, nejakú zásadnú odpoveď. Nielen nejaký, nejaký, nejakú výmenu názorov. Ja som to pochopila tak, že že v zmluve sa nehovorí o konkrétnom mechanizme, tak si nejaký musíme vytvoriť, že? Tomu sa dostaneme detailnejšie. Ja tu mám kópiu uh, rokovacieho poriadku, kde, ktoré kde údajne sú usmernenia, ale ešte dokončíme kolo otázok. Pán Busutil. Uh, Rád by som sa spýtal, a tá otázka už bola e, položená, týka sa a, zmluv v tom, v tom prechodnom období medzi, medzi uh, NIS a, a Lisabonom, bez toho, že by som teraz hovoril priamo o Swifte. Teda podpísané, ale neuzavreté zmluvy, tak ja tomu rozumiem tak, že parlament má jednoducho teraz tú pravomoc povedať nie alebo áno ale v žiadnom prípade ovplyvniť rokovania. Môžete prosím toto potvrdiť? Ďakujeme a ďalším rečníkom je pán Alvaro. Ďakujem. Kratučká otázka, akou väčšinou parlament bude musieť hlasovať jednoduchou, kvalifikovanou. Myslím si, že pre proces je to strašne dôležité. Okay, Ešte niekto sa chce spýtať? a ja pridám svoje otázky, ktoré e, smerujú na pána Pasosa správnej služby, ale aj na radu a komisiu, ktoré po mojich príspevkoch môžu vystúpiť. Poprvé snáď poviem, že váš podnet v tom smysle, že rada by mala neformálne dobrovoľne konzultovať s Európskym parlamentom o v iné, e, negociačnom mandáte. To je veľmi citlivá téma, pretože tým sa len zabezpečí bez veľkého rozruchu lepší výsledok. Takže otázka je, aký, aký rámec by mal byť. A to je citlivá otázka. Je tu predpis číslo 90 e, v e, rokovaciom poriadku. Iné výbory v tomto procese už sa tým zaoberali, ako konať v takýchto situáciách. A po druhé potom a to e, smeruje hlavne na radu. Dohoda, ktorá ešte je, je v procese rokovania za zatvornými e, e, dverami, sa týka falšovania. Je tam množstvo e, doložiek, hoci dokumenty sú všeobecne tajné, nevieme presne, veľmi kontroverzných doložiek k, tomuto e, materiálu e, pod názvom Akta. E, telekomunikačný balíček s tým je spojený takisto pohraničná služba a jej oprávnenia konfiškovať laptopy. Takže rade by som odporúčala, aj sa chcem spýtať, čo si o to myslia, či by nezačali, a komisia by nezačala začal informovať parlament v tomto štádiu. My s tým totiž budeme musieť súhlasiť s týmito medzinárodnými dohodami v určitom bode tohoto postupu. Znie to veľmi... Uh, uh, je to 280 k lomeno 10, na ktorú by som to chcela odkázať, aby som tu neznela príliš múdro. A v neposlednej rade Europol, Eurojust, Frontex a dohody medzinárodného charakteru. Minulý týždeň parlament zamietol štyri návrhy týkajúce sa Europolu na znak protestu takmer jednomyselne a jeden z nich sa týka Europolu a do uzatvárania e, medzinárodných dohôd o osobných údajoch a dôverných materiáloch. Takže načasovanie tohoto všetko je veľmi zaujímavé a svoje poznámky teda adresujem právnej službe i rade, i komisie. Neviem, kto je tu za komisiu. Ktokoľvek. Je tu niekto, kto sa hlási? Pán Bianky. Ďakujem. Myslím si, že k tomu môžem povedať veľmi stručne. Pánu Pasasovi chcem poďakovať za jeho prezentáciu, zaujímavú prezentáciu. Ako mnohí predrečníci už povedali, nová procedúra súhlasu e, znamená pre parlament právo povedať nie, e, ako náhle boli rokovania uzavreté. To ale asi nebude najefektívnejší spôsob. A mnohí z vás sa k tomu vyjadrili tak, že ten názor z parlamentu by bol známy, mal byť známy predtým. Je to zaujímavý podnet a všetci by sme e, mali sa zaoberať tým, čo vy, rada a komisia by v tomto smere mohli urobiť. Máme tu medzi inštitucionálne dohody o tom, ako komisia bude parlamentu poskytovať informácie počas rokovaní. To je teda e počiatočný e, východiskový bod a vy ste tiež povedali, že sú tu pre podobné situácie e, predpisy v rokovacom poriadku, kde teda v iných oblastiach tiež parlament intervenuje. V tomto štádiu teda vám môžem povedať len toľko to. Toto sú otázky, ktoré treba diskutovať na medziinstitucionálnej úrovni. A cieľom je vyhnúť sa situáciám, kedy rokovanie už je uzavreté a parlament má takú tú e, gilotínovú zbraň, ak tak povediac, uz, e, zhodiť celé tie rokovania zo stola svojim nie. Kto odpovie za radu, prosím? <laughs> Nech sa páči. Ste veľmi odvážni. Ďakujem, pani predsedajúca. Pochopil som toto tak, že mám hovoriť o PNR a SWIFT eh, v neskoršej fáze tohto dňa. Chcem tiež teda dodať, že nepôjdem do týchto tém, ale pokiaľ ide o rokovania týkajúce sa dohovoru akta, eh, budem o tom informovať, o vašich poznámkach budem informovať kolegov a snáď e, neskôr dnes alebo ešte ďalších dňoch vás poinformujeme. Do, nad rámec toho chcem ešte dodať, že zdieľam tie názory, ktoré teraz odzneli e, z úst komisie, ako majú vyzerať tie postupy, teda v zmysle článku 218. Náš názor je tu rovnaký. Ďakujeme. Ak nie sú ďalšie prihlášky do diskusie, tak by sme sa vrátili k pánu Pasosovi. Ešte sa predsa len hlási pán Bronz. Nechcem to tu dominovať, prepáčte, ale otázka. E, vy ste povedali, že dohody sú všetky dôverné do neskoršej fázy, takže nebude snáď zložité potom pre parlament vyjadriť stanovisko v skorom štádiu, ak pozná, pozná len všeobecný názov témy, povedzme falšovanie, ale nepozná text. Alebo som to zle pochopil. A myslím si, že to je veľmi e, múdra poznámka, hovorí páni predsedajúca. To by snáď mohlo rozšíriť v pole vašej odpovede. Vidím, že ste sa prihlásili. Mali by sme byť asi informovaní. Momentálne to tak je, ale je to skôr otázka tradície. Ale je tu skôr otázka Prečo by tu malo byť všeobecné pravidlo, že všetky rokovania by mali byť dôverné? Mali by sme o tom diskutovať, pán Busutil? Ďakujem ešte k tomu otázku dôvernosti a keď sa teda výbor budeme zaoberať dôvernými materiálmi počas rokovaní, rád by som sa spýtal právnej služby, aby túto problematiku e, pomenovali, ako sa k tomu stavajú, ako sa s dokumentáciou a s dôvernosťou doteraz e, vysporiadavali a ako je to teda v svetle narast, narastajúcej úlohy Európskeho parlamentu v tejto oblasti a či práv, pre právnu službu je tu možnosť poskytnúť takú radu, že naše vnútorné postupy k dôverným materiálom E, by sa mali revidovať tu vo výbore či aj inde. Ďakujem. Toto vedie zjavne k ďalším otázkam. Pani Henes, ešte som sa chcela spýtať komisie. Pýtala som sa aj na agentúry, ktoré uzatvárajú e, medzinárodné e, zmluvy a nedostala som k tomu žiadnu odpoveď. K tomu sa vrátime. Teda najprv sa ešte spýtame komisie, kým bude mať slovo pán Pasos. Pani Veržo tiež chcela otázku, položiť otázku, takisto pán Albrecht. Rada by som sa vrátila k tomu pojmu dôvernosti. Lisabonská zmluva dáva vyššie kompetencie parlamentu. To znamená, že EP je uznaný ako rovnocený partner s radou a komisiou v určitých oblastiach. Myslím si, že ten pojem dôvernosti alebo dôverných dokumentov by sa počas rokovaní nemal parlamentu predkladať. Dám jeden príklad. Napríklad e, v prípade SWIFTu k tomu došlo. Niektoré vlády informovali ich národné parlamenty. Urobili to napríklad e, vo Francúzsku ale e, hovoríme, že sú dôverní a že sú to dôverné m, mm, dokumenty a napriek tomu je to na internete, tak e, myslím, že by tam mal byť aspoň minimálny rešpekt parlamentu, hlavne teraz, keď už Lisabonská zmluva a, e, bude alebo vstúpila do platnosti. Áno, máte pravdu. Ja si myslím, že francúzsky parlament mal vôbec šťastie, že sa k tomu dokumentu dostal, pretože holandský parlament nebol ani len informovaný o tom, že prebiehajú rokovania. Dôvernosť dokumentov je síce jedna vec a dostupnosť je iná, pretože každý dokument dostanete na stránke Stejvočnic, ale my chceme, aby to bolo verejné a aby to mali aj občania. Len stručná poznámka od pána Albre, Albrechta. Pani Napolitano tu na výbore za americkú stranu povedala, pokiaľ ide o tie dôverné dokumenty alebo dôvernosť a SWIFT, tak ona bola prekvapená, že rada informovala americkú stranu, že to musí ostať ako dôverné. a tiež sa čudovala, že je problém, že sa Európsky parlament má alebo môže dostať k tým dokumentom. Takže všetci tu odkazujú a odvolávajú sa na niekoho iného, na druhú stranu. A hovoria, že pre seba ten dokument majú a parlament k nemu nemá prístup. A my ako parlament musíme povedať, my predsa nemôžeme o takomto dokumente rozhodovať, keď ho nemáme k dispozícii. Však to, aký to je potom legislatívny postup? A ešte jedna pripomienka. Nemecký ústavný súd v zásade svojim rozsudkom stanovil, že Európsky parlament musí mať kontrolu nad tým, čo robí rada či už národný alebo Európsky parlament. Nejaký parlament e, k tomu musí byť prístup. A z Holandska aj z iných krajín počujeme, že oni ani len nevedeli, že vôbec takéto rokovania prebiehajú. A čo potom aj zápisnice z tých rokovaní, to je všetko veľký problém. Pani predsedajúca hovorí, vravíte o dohovore medzi USA a Európou tej e, vzájomnej žiadosti o dôverných dokumentoch o tom, áno? Keď sa obrátite na Európsku inštitúciu, tak tá vám tento dokument nedá, pretože je to dôverná v USA vám povedia, no, že to je čierne na bielom. Pokiaľ my vieme, USA sú oveľa lepší, pokiaľ ide o transparentnosť. My oveľa častejšie dostaneme informácie od USA a nedostaneme tieto informácie od komisie alebo rady ale požiadam komisiu aj radu, ak sa cítia kompetentní v tejto otázke Europol a ďalších agentúr, aby odpovedali na otázku pani Henis. Ďakujem, pani predsedajúca. Keď som hovoril o zaujímavých námetoch, tak som odpovedal na určitú otázku, ale súhlasím s pánom Pasosom, že ak do, dosiahneme všeobecnú revíziu mandátu agentúr, to je, môžeme sa tým zobrieť, ale to je všetko, čo k tomu môžem povedať. Mene rady. Európska komisia prejde týmto návrhom a rada sa samozrejme tiež zamyslí nad tým stanoviskom, ale zatiaľ to rada neprejednávala Takže asi príliš skoro na to, aby som mohol zareagovať alebo povedať, ako sa k tomu rada dnes stavia. Dobre, ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Ak tu nie je žiadna ďalšia naliehová, otázka, tak poprosím pána Pasosa, aby to uzavrel. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja si myslím, že v zásade tu boli štyri druhy otázok Jeden druh sa týka dočasného uplatňovania, potom úlohy parlamentu po podpisem, tretí bod sa týka dohody alebo nedohody s radou v určitých fázach rokovania o mandáte a štvrtý okruh otázok sa týkal, a to bola tá kľúčová otázka, tá otázka dôvernosti. Pokiaľ ide o tú dočasnú platnosť, na čo sa pýtala pani Henis. Ide o to, čo sa stane s uplatňovaním a s platnosťou ako takov. Ako vieme, väčšina dohôd má takúto dočasnú doložku. Keď sa pozrieme na všetky, nie všetky, máme 7 podpísaných dohôd, ktoré teda boli podpísané, ale neuzavrené, nedokončené. Dohoda o PNR s Austráliou má dočasnú platnosť. Protokol medzi Švajčarskou konfederáciou, Lichtenštajskom a Uniou. O implementácii a tvorbe šengenského aký aj tam je dočasná doložka, aj SWIFT má dočasnú doložku a PNR z USA tiež. Ale nie všetky sú dočasné, napríklad dohoda EÚ a Japonsko o vzájomnej právnej pomoci v trestných otázkach. Tam nie je tá dočasná platnosť. Situácia je jasná. S dočasnou platnosťou sa tieto na, mm, a, zmluvy realizujú v členských štátoch, aplikujú. Táto dočasná platnosť e, vyprší len vtedy, keď, bude mať parlament, keď s tým parlament bude súhlasiť alebo nebude súhlasiť. Odmietne podpísanú dohodu. V takomto konkrétnom prípade tá dočasná platnosť vyprší alebo to uplatňovanie. Potom otázka pána Busutila čo je úlohou parlamentu po podpísaní dohody a čo môžeme urobiť? No ja si myslím, že na túto otázku som už odpovedal. Už nie je možné viacej tieto dohody vyjednávať, pretože už boli tretími štátmi podpísané a tiež sa dohodlo o texte a jediné, čo môžete urobiť, ako hovoríte, môžete povedať áno alebo nie, buď súhlasiť alebo nesúhlasiť. Je to samozrejme politická otázka, ktorú potom parlament musí, musí sa za ňu zodpovedať tak ako kolega z Európskej komisie hovorí, je to práve tá gilotina, to rozhodnutie, je to politická záležitosť. Parlament môže ľubovoľne využiť svoje právo, ale mal by ho využívať skôr vynimočne, ak by parlament s nejakouto podpísanou dohodou nesúhlasil. A preto som sa tiež zamýšľal nad potrebou lepšie konzultovať a dohodnúť sa s radou ešte na začiatku. A to je aj otázka, na ktorú sa pýtala baronka Latford. Ako dosiahnuť tú dohodu s radou? Ja to najprv poviem v právnom jazyku článok 2.18, teda odstavec jasne hovorí, že rada schváli zahájenie rokovaní, príjme rokovací mandát a ukončí rokovania. Tam sa nehovorí, že rada to robí po súhlase parlamentu alebo niečo podobné. Takže z právneho hľadiska to má rada na starosť sama. A my tú zmluvu nemôžeme zmeniť. Ale v každom prípade Jedna stanovenie a druhá vec, ako ho realizovať v praxi a hlavne ako sa vyhnúť situácii, keď nakoniec z nejakého postupu parlament nebude spokojný s tým rokovaním až do takej miery, že nebude môcť túto dohodu prijať. Ja si myslím, že tomu by sme sa mali od samého začiatku vyhnúť a preto som hovoril, že nič komisii nebráni, aby rade odovzdala tak, ako to hovorí článok 2.18.2. To je ten článok o rokovaniach. Aby to teda postupila, informovala aj radu a postupila parlamentu. Parlament by teda vyjadroval implicitnú zhodu a dohodu o mandáte, teda nie o rokovaní, ale o jeho rámci ide o to, čo sa vlastne od komisie pri rokovaniach žiada. Pretože zhoda je výsledkom spolurozhodovania. Zmluva nepredpokladá spolurozhodovanie v prvej fázi, ale komisii nič nebráni parlament informovať a ja si myslím, že bude oveľa lepšie, aby komisia jasne povedala, čom, aká je situácia, skôr než sa začne rokovať. Hlavne, aby vedela, k akým podmienkam parlament zaujíma nejaké zásadné stanoviská. Ako správne hovoríte, pani predsedujúca, v tomto rámci pre komisiu je ustanovenie, je to odstavec 19. A ten už zachádza relatívne ďaleko. Tam sa hovorí, že komisia odovzdala parlamentu návrh mm, tej e, rokovacej smernice. Tam sa predpokladá niečo, čo nie je ani v Lisabonskej zmluve, ale problémom je, že toto ustanovenie nebolo všeobecne aplikované v, mm, tak, aby bol aj parlament s tým spokojný. z právnej asistencie a informácií, ktoré poskytujem výboru INTA a ďalším, tak tieto parlamentné výbory sa dosť často stiažujú, že nemajú dostatok informácií o rokovaní a o priebehu rokovaní o jednotlivých dohodách, hoci existuje spolupráca medzi komisiou a parlamentom. Preto je tu jednoznačná potreba, že treba tieto postupy a informácie vylepšiť. V zmluve je jasné ustanovenie, kde sa hovorí, že Európsky parlament bude informovaní okamžite a silne, silne informovaní, plne, kompletne informovaní vo všetkých fázach tohto postupu. Takže Európska komisia je právne alebo má právny záväzok informovať kompletne Európsky parlament o vývoji rokovaní, o dohodách vo všetkých fázach. A potom ten posledný bod, tú dôvernosť nechávam zámerne na záver pani predsedajúca vo vašom výbore, vám treba pripísať, k dobru sa jasne bojuje za transparentnosť. To je jedno z veľkých výťastiev tohto výboru vo svete, ale transparentnosť to je jedna vec. A ja určite nehovorím, že transparentnosť nie je hodnota. Je, určite je. Ale musíte, musíte nájsť nejaký spôsob, ako nepodkopať úspechy výsledkov rokovaní, ktoré vedie Európska komisia. Ja hovorím áno, musíte nájsť nejakú organizáciu, nejaký spôsob fungovania s komisiou, ktorý bude založený na dôvere. Napríklad parlament urobil niekoľko uznesení, napríklad k výnemke a tam ste tam sa konštatuje, že je potrebná ten koncept aj dôvernosti, aj mlčanlivosti. Nielen, aby existovali nejaké dohody, že parlament a komisia majú dôverný vzťah, ale komisia bude takýmto spôsobom môcť poskytovať dôverné informácie o priebehu rokovaní bez strachu, že by e, boli o deň na to nejakým spôsobom zverejnené. Preto v prílohe 14 rokovacieho poriadku sa hovorí o ustanovení alebo dohovore o tým, ako treba nakladať s dôvernými informáciami. Samozrejme sú tam určité modality, ktoré treba uplatniť. Existujú rôzne druhy obmedzeného prístupu k dokumentom, ale do detajlov nebudem zabiehať, to máte v položke 3, kde je ustanovenie o nakladaní s dôvernými informáciami. Ale samozrejme s komisiou bude potrebné mm, vyrokovať novú rámcovú dohodu. Ehm, to platí vždy vtedy, keď e, prichádza do úradu nová Európska komisia. To je jedna z vecí, s ktorou sa treba vždy zaoberať. Ale predsedovi vášho parlamentného výboru to nebráni sa neformálne dohodnúť e, so, s kompetentným komisárom, napríklad výbor INTA a výbor rybolov. Oni sa takto dohodli pánom Mandelsonom, s pani Eštonovou, aj s ďalším kompetentným komisárom, s pánom Borgom. Tam sa poskytli informácie medzi generálnym riaditeľom Európskej komisie a príslušným predsedom parlamentného výboru za zatvorenými dverami. A aj takýmto spôsobom to môže fungovať. Ďakujem. Ja si uvedomujem, že potrebujeme určitú mieru dôveryhodnosti na to, aby sme zaručili dôveru medzi inštitúciami, ale rovnako potrebujeme určitú mieru transparentnosti na to, aby sme získali dôveru obyvateľov. No a ak mi dovolíte, mám ešte jednu poslednú otázku, ktorá je rovnako relevantná pre nasledujúcu debatu. A totiž rada tak ako hovoríte e, vo svojom dokumente. Rada v náležitom čase musí požiadať parlament o súhlas v medzinárodných dohodách. Čo znamená ten náležitý čas? Čo je nejaké rozumné obdobie? Nezdá sa, že tam je nejaká formálna lehota. A v prípade PNR, čo teraz, teraz e, uplatňuje už 2,5 roka, môže byť e, nejaké to provizorné uplatňovanie e, časovo neobmedzené. A teraz taký úvod k tej ďalšej debate. Všetkých nás veľmi zaujíma, kedy Európsky parlament môže očakávať list rady so žiadosťou o súhlas. No ale najskôr na slovo právnemu servisu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja si myslím, že to je mimoriadne dôležitá otázka a, a mm, o konaní rady. rady. Keď hovorím v náležitom čase, a, tak a, to hovorím veľmi účelovo, a pretože nie je stanovená žiadna lehota alebo nejaké časové obmedzenie v zmluve, ale je jasné, po vstupe Lisabonu do platnosti Rada má právnu povinnosť požiadať Európsky parlament o udelenie súhlasu. To je právna povinnosť. Takže keď je to právna povinnosť, znamená to, že ju treba dodržiavať a uplatňovať. A to znamená, že tak ako ste povedali, ďalším argumentom je, že keďže niektoré z týchto dohôd sa už e, predbežne uplatňujú, nie je priateľné, aby parlament musel rok čakať, na žiadosť parlamentu, e, rady o súhlas. Keď hovorím v náležitom čase, myslím, že to znamená čo najrýchlejšie, e, by rada mala požiadať Európsky parlament o súhlas. Samozrejme, komisia musí pripraviť návrh rozhodnutia podľa článku 218 alebo 218. No a ďalšou otázkou, čo sa nemôžem pýtať komisie, ale môžem vám to povedať, viem, že je tu problém toho, či komisia tak môže urobiť, alebo nie za súčasných podmienok. To znamená, komisia v súčasnosti Komisia sa v súčasnosti zaoberá súčasnými aktuálnymi udalosťami, už no ale ja neviem, či táto otázka je skutočne opodstatnená, pretože rokovania ešte neskončili. Takže komisia musí s tým rozhodnutím to, čo sa stalo. Je to implementácia toho, čo už existovalo. Ja si nemyslím, že to je nejakou novou politickou iniciatívou ktorú komisia nemohla si dovoliť za súčasných podmienok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že to bolo skutočne veľmi užitočné z ohľadom na ďalšiu diskusiu. Ja dúfam, že ešte môžete zostať a zodpovedať otázky, ktoré vystanú počas diskusie. Nože, ďakujem pekne. A ja by som chcela privítať nášho starého známeho pána Follera za Európsku komisiu a pána a, alebo zástupcu švedského predsedníctva, predsedníctva dávam úvod, slovo na úvod. Hovorilo sa, že to bude len o Swifte, ale samozrejme rovnaká, rovnaké otázky platia aj pre PNR. Ak chcete povedať niečo o akta, tak nič vám to nebráni, pretože rovnaké otázky sa budú vzťahovať na akta. A ak by ste nám mohli zodpovedať niektoré otázky, súvisiace s eh, tou poslednou eh, problematikou, že kedy môžeme očakávať eh, žiadosť o súhlas od rady minimálne o Swifte a PNR. Takže ako prvému dávam slovo pánovi Folovi. Ďakujem veľmi pekne, hm, želám vám všetkým dobré ráno a šťastný Lisabonský deň. Už, toto už je druhý deň Lisabonského režimu, takže nemáme ešte odpovede na všetky otázky, ale sme veľmi radi, že sa objavili otázky, ktoré musíme zodpovedať, zodpovedať a parlament a rada komisie musia spolupracovať, aby e, vdýchli nové zmluve život. Nož a komisia je odhodlaná veľmi úzko spolupracovať s parlamentom a spoločne budovať v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí e, priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. A ako všetci vieme, to znamená množstvo e, medzinárodných aj domácich e, činností. Je teda druhý deň Lisabonského režimu, ale samozrejme je to veľmi citlivé obdobie pre komisiu, pretože komisia ako a povedal kolega z právneho servisu parlamentu, e, tak e, komisia alebo čo skoro si vypočujete dvoch komisárov, e, dezignovaných komisárov pre spravodlivosť a vnútorné veci. Komisia musí byť veľmi opatrná a nehodnotiť prečasne nevyjadrovať, čo bude chcieť nová komisia robiť a čo noví komisári budú chcieť povedať vám a k čomu sa budú chcieť zaviazať. Takže musím povedať, ale samozrejme nežijeme vo váku, nie sme naivní, a vieme, že boli spustené určité veci, určité programy, no už a skutočne najneskôr alebo pred niekoľkými dňami rada prijala dôležité rozhodnutie v posledný deň e, života zmluvy z NIS. Samozrejme, dôsledky toho sú medzi vecami, o ktorých budete dnes hovoriť. Komisia dnes po obede príjme e, oznámenie, to tzv. oznámenie Omnibus, čo to hromadné oznámenie, e, ktoré bude hovoriť o tých zmenách a rovnako vysvetlí svetu, ale tak aj vám a rade, čo navrhuje komisia prostredníctvom nových návrhov, samozrejme nie okamžitých, čo zmeniť, revidovať z tých návrhov, ktoré boli aktuálne, keď eh, zanikla zmluva z NIS. Nož a my to oznámime parlamentu v rámci bežných postupov. Nože eh, väčšina z tých aktuálnych návrhov alebo väčšinu návrhov nahradia nové. Eh, čo najskôr, je mi ľúto, že sa musím vyjadriť tak, že to nie je celkom presné, ale dôvodom je, že nevieme ešte presne, kedy sa ujme úradu nová komisia. To je aj na vás. No a preto nevieme, kedy bude môcť začať aj skutočne predkladať nové politické návrhy. Dúfame, že to bude začiatkom, skutočne na samom začiatku budúceho roka. Ehm, my sme veľmi zamestnaní a napriek tomu v rámci služieb komisie, no a na tejto úrovni pripravujeme novej, novým komisárom odporučiť, aby oni vo svojich príslušných portfóliách veľmi skoro predložili návrhy napríklad o procedurálnych alebo procesných právach v rámci trestoprávnych záležitostí alebo boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami a ochrana detí. To sú top priority a myslíme si, že tak, to prioritami aj zostanú. Takže toto bude náš ďalší postup. A ak môžem, tak na záver by som chcel ešte nadviazať na diskusiu, ktorú sme si vypočuli. že áno, samozrejme, rade navrhneme, predložíme návrhy, aby rada žiadala o váš súhlas v rámci medzinárodných zmluv. A budeme robiť, to robiť, alebo spravíme tak, čo najskôr, ako nám bude situácia dovolovať. Rovnako závisí to na formálnych eh, prekážkach, eh, rovnako na rýchlosti prekladov, avšak nemáme žiadny dôvod oddialovať eh, túto vec. Chceme, aby dohody platili a chceme, aby platili s demokratickým súhlasom Európskeho parlamentu. Takže tak urobíme, nuž a začíname pracovať na tom tak, aby ste mohli poskytnúť váš demokratický vstup do tohto procesu a to skutočne od začiatku budúceho roku, ale bohužiaľ je ťažké hovoriť o presných dátumoch. Ale môžete si byť istí, že komisia nechce v žiadnom prípade zdržovať veci. V prípade dohody SWIFT to bude trvať tak či také, iba 9 mesiacov, takže pomerne skoro rade budeme prekladať najskôr návrh mandátu na rokovanie o novej dohode, o, dúfam, že už trvalej dohode. No a parlament v rámci Lisabonskej zmluve bude zapojený um, bežným spôsobom do tohto procesu. No a právny se- servis eh, primenul, pripomenul znenie zmluvy a to úplne vo všetkých fázach a tak ďalej eh, v rámci medzinárodných rokovaní. Takže dúfam, že budeme spolupracovať bez nejakých konfliktov a čo skoro budeme môcť eh, sa vydať eh, to novou cestou eh, pre ten nový kurz. Dobre, ďakujem pekne a teraz dám slova pánovi Henningerovi z rady, aby nám trochu objasnil našu budúcu spoluprácu a kde môžeme podľa vášho názoru očakávať žiadosti a kedy môžeme očakávať žiadosť o súhlas. A to by som chcela položiť túto otázku vám obom. Či nás môžete hneď začať informovať o prebiehajúcich rokovaniach o akta. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení členovia parlamentného výboru. Najskôr by som chcel povedať, že čo sa týka SWIFTu, je to veľmi zaujímavé a my ako predsedníctvo veľmi oceňujeme úzkú spoluprácu s výborom LIBE o informáciách a lehotách, časoch, ktoré máme. Je skutočne množstvo naliehavých otázok. Množstvo otázok bolo položených z vašej strany o priebehu rokovaní, ktoré začali v júli a ktoré skončili v pondelok 30. novembra 2009. Nuž, ja to poviem pomerne stručne. Nechcem zopakovať eh, tie veci, veci ktoré povedal Jonathan Falls komisie Lisabonská zmluva práve vstúpila do platnosti a preto je ťažké detálne zodpovedať eh, otázky, ktoré položila pani predsednička o konkrétnom čase. Avšak eh, môžem povedať už teraz, že diskusie ehm, predsedníctvo eh, nemieni nejako odkladať žiadosť o súhlas parlamentu. No a však modality tejto veci treba ešte finalizovať. A už teraz môžem však povedať, že budúci týždeň sa uskutočnia diskusie v výbore podľa článku 36 rady o ďalších modalitách predloženia tohto textu. A rovnako by som chcel podporiť, čo povedal Jonathan Fall. Ja musíme byť opatrní o vyjadreniach, o detailoch a úlohách toho, kedy táto dohoda bude parlamentu predložená, ale určite to bude v čo najkratšom prakticky možnom čase. A rovnako, pani predsednička, ste položili otázku o tom, o rokovaniach pre akta. Ja už som zodpovedal v predchádzajúcom bode, že nie sme v pozícii, aby sme tu a teraz, alebo ja nie som v pozícii, aby som tu teraz hovoril detailne o rokovaniach akta. Avšak predsedníctvo sa chce vrátiť k tejto veci, nož a ja viem, že jednou z nových možností je urobiť tak 7. decembra, budúci týždeň v rámci rokovania. Takže myslím, že to je na teraz všetko a veľmi rád teraz odpoviem vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne. Už vidím, že mnohí ľudia sa prihlásili do diskusie, ale len jedna vec na objasnenie. Povedali ste, že rada budúci týždeň bude hovoriť o modalitách žiadosti súhlasu Európskeho parlamentu. Platí to tak pre SWIFT ako aj PNR? Áno, to platí v každom prípade a pre dohodu SWIFT. No a v tomto kontexte nič nebude brániť ľuďom tiež diskutovať o PNR, ale v podstate to je o dohode SWIFT. Dobre, ale ja predpokladám, že vy urobíte rovnakú vec pre PNR. V každom prípade to odporúčam. Dobre, ja som si... Ja som... Dúfam, že poznamenal si každého, kto chce prehovoriť. A prvý je, je pán Alvaro. Ďakujem veľmi pekne Jonathanovi Fallovi, že prišiel ako aj rade. No a reakcia na tie otázky tak v skratke e, chápeme, že rada vám bude žiadať o náš súhlas. Zatiaľ nie je vyriešená otázka, kto nás požiada. Či rada alebo komisia. Takže dobre je to rada. Mňa by tiež zaujímalo z hľadiska e, časového by to nemalo byť až také náročné, pretože článok 218 odsek 6 hovorí o tom, že Európsky parlament a Rada sa môže dohodnúť na časovom e, obmedzení pre udelenie súhlasu. Takže inštitúcie by sa mali dohodnúť na určitom časovom limite, v rámci ktorého dostaneme dokument e, na odsúhlasenie. Takže e, jeden problém je možno už odstranený. A ďalej by ma zaujímalo, v prípade, že parlament neudeli súhlas, ako by prebiehali nové rokovania. Uh, Bolo by to v rámci spolurozhodovania, alebo by komisia rokovala stále za USA a potom by požiadala parlament len o súhlas. A pretože eh, na rozdiel od výboru pre rybolov to nerobíme až tak často. A ďalej ka akta. Chcel by som sa spýtať, ja chcel by som odhad právnej situácie, či už od rady alebo komisie, pokiaľ sme boli správne informovaní, ale to sú všetko len dohady, pretože nikto nevidel ešte zmluvu. Je to nejaký e, zámer zaviesť systém trikrát a dosť na globálnej úrovni v rámci telekomunikačného balíčka sa situácia zmenila. Čiže bolo by to porušenie aký komunitér, keby Európska únia na globálnej úrovni to uviedla v zmluve alebo dohode. Bolo by to účinné a myslím, že všetko by bolo na mieste proti zákonom, ktoré my tu uvádzame. Čiže len právne stanovisko, nech sa páči.

Stupnička. Začala by som otázkou, ktorú položil už pán Alvaro. E, keď rada žiada parlament o súhlas pri SWIFTE, tak som pochopila potom poznámku komisie, že komisia bude rade toto odporúčať. A moja doplňujúca otázka, môže rada sama od seba e, žiadať e, o súhlas, alebo je tu potrebné toto formálne vyzvanie komisiou. A keď potom, tak ktorá komisia to musí urobiť? Tá odchádzajúca alebo nová? To je dôležité pre časový rámec. A dnes ráno sa už náznakom o Swifte hovorilo a nechcem tu obsahovú diskusiu o Swifte opätovne e, otvárať Bolo tu dokonca povedané, že je to akoby akási gilotína, e, keď parlament v určitom štádiu povie len áno, nie. Je to situácia nepotešiteľná, ale musím dodať, že tejto situácii sme sa mohli vyhnúť. Už po dobrú dobu vieme, že Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti, mala vstúpiť a dalo sa na to pripraviť. A ja hovorím tu celkom vedome o tomto, pretože pri, e, sa tu stále hovorí o dobrej spolupráci všetkých grémií a s trochou dobrej vôle sa tu dal parlament e, dobre zapojiť a celkom ľahko sme sa mohli vyhnúť e, podpisom zmluv niekoľko hodín pred vstupom do platnosti Lisabonu. Mali by sme bol, totiž možnosť ako parlament povedať nielen áno, nie, ale mohli sme naozaj aj detailne položiť otázky, a to by som chcela povedať naozaj jasne, v minulosti sa pri e, tajných rokovaniach bol, sme boli informovaní len zlomkovito. Teraz by sme mali naozaj možnosť detálne vyjasniť tieto body, kým príde nejaké rozhodnutie. A myslím si, že bolo by bývalo, bolo dobré takto toto dohodnúť. Inak to e, bude fungovať len veľmi sporo. E, pani Sipol, teraz pani Hennis. Thank you very much. Ďakujem. Nechcem hovoriť o procese, o našom súhlase, skôr o obsahe, doho- obsahu dohodu, dohody SWIFT. Napríklad by ma zaujímala recipročnosť, pretože snažím sa pochopiť princíp reciprocity, ale spôsobom, ktorým to teraz vidím v texte, je toto tak trochu fraška. V konečnom dôsledku americkým orgánom dávame prístup k dátam, e, žiadame o recipročné informácie pre nás, ale nedostávame všetko e, na oplátku, takže my nemáme vlastné TFTP, takže kým nebudeme mať EU TFTP, tak ten princíp reciprocity považujem za neexistujúci vlastne. A toto potvrdilo viacero, viacero členov rady. Som tak trošku nervózna z toho, e, z tej výpovede, že tu máme reciprocitu, ktorá vlastne neexistuje pokiaľ ide o kompetentný orgán a toto pravidlo e, na ne sťahujúce, tak som trošku zmetená. Bude to teda kompetentný orgán, justičný orgán, aké budú jeho, jeho právomoci. A ešte čosi, možno je to naivná otázka, ale v návrhu dohody sa ho povedalo, že ak sa nebudú dať identifikovať z technických dôvodov dáta alebo nebudú existovať potenciálne e, relevantné dáta, tak by tieto mali byť danému orgánu posunuté ako celok, ako skupina. Ďakujeme pán Busutil. Ďakujem pani predsedajúca. V prvom rade by som rád povedal, že to stanovisko, ktoré oznelo zo strany predsedníctva, že si e, váži úzku spoluprácu s parlamentom, tak musím na to povedať, že celkom nie som tu e, uznanlivý k skutočnosti, že by predsedníctvo túto otázku e, zvládlo, mysliac, tým na rozhodnutie z minulého týždňa. Ide o list zaslaný našemu predsedovi, prezidentovi parlamentu minulý týždeň, kde sa explicitne žiada, aby táto téma bola témou e, Rady ministrov tohoto týždňa. Toto bolo vyžiadané, pretože my sme všetci vedeli, e, nová zmluva vstúpi do platnosti a preto sme chceli pozitívnu reakciu Rady len keď už nič iné, aby sa posunula správa, že pre radu nová zmluva bude mať politický, prinesie politický e, rozdiel a loajálnu spoluprácu, ktorú treba od inštitúcií očakávať. Namiesto toho však odpoveď bola e, pre pána Buzeka pred dvoma dňami odmietnutie jeho požiadavky. Bolo by tu snať E, náčim vyjasniť to. Tiež si myslím, že táto otázka by mala ísť ešte na vyššie inštancie než tento výbor, pretože je to už zrazu medziinštitucionálna otázka, kde máme naozaj precedent e, z našej inštitúcie, ktorej e, požiadavka bola zo strany rady v ten istý deň, kedy nová zmluva mala vstúpiť do platnosti, flagrantne zamietnutý. Tu máte radu, ignorujúcu parlament. A teraz je na nás, aby sme si povedali, čo teraz? Je to tu? Ako sa zachováme? Čo máme urobiť? Ak toto má byť e, náznak toho, čo príde v budúcnosti, tak parlament bude musieť ukázať svoju zodpovednosť a použiť právomoci, ktoré mu boli na základe zmluv pridelené a že sa nesmie toho za, e, zľaknúť. Toto je teda otázka sama o sebe, e, teda mimo dohody, ktorá bola dosiahnutá. Je to otázka, e, ktorá sama imanentne vznáša problémy v medziinštitucionálnej spolupráci. Very briefly. And here I wish to open the Právna služba, ak môžem ju opätovne požiadať, by nám to mala vyjasniť. v prvom rade, pokiaľ ide o obsah tej dohody, musím si ho vážiť, ale do akej miery názory parlamentu, tak ako boli vyjadrené v našom uznesení, boli zohľadnené v obsahu tejto dohody. Myslím si, že parlament by mal toto analyzovať veľmi do hĺbky kým v konečnom dôsledku dospeje k vysloveniu áno či nie. Naozaj potrebujeme zohľadniť to, či náš súhlas e, dostal, dostal sa mu pozornosti. No a k právnej službe ešte mám otázku. Čo ak povieme nie? Aké budú e, dopady, pokiaľ ide o e, predbežné, predbežný výkon alebo teda výkon predbežných dohôd. A aká špecifická ochrana bude sa vzna, e, vzťahovať na občanov, ak e, vyprší tá provizorná ochrana. Toto ma zaujíma e, hlavne v prípade, že budeme musieť povedať nie, pretože musíme si vážiť dopady akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré bude prijaté. A v tejto súvislosti sa chcem tiež spýtať, či belgická dohoda sa do určitej miery bude vzťahovať a ako to bude mať dopad na všetkých občanov EÚ, pokiaľ ide o transakcie SWIFT. A preto tiež posledná otázka. Za neprítomnosti akéhokoľvek dohody, akéhokoľvek druhu, vrátane dočasných dohod, aká úroveň ochrany bude prináležať občanom k tejto otázke transakcií typu SWIFT. V zásade, čo pán Buzutil hovoríte, keďže my tu máme tú e, právomoc použiť tú gilotónu, tak mala by byť snáď rada trochu nervózna. Pán Albrecht. Uh, Musím tiež povedať, príjemným spôsobom, že, ak to mám teda prikrašliť, že ma, nie som práve nadšený spoluprácou s, s radou v oblasti SWIFTu a tiež v iných oblastiach, pretože trošku e, ma štve to, čo sa udialo v pondelok, ale aj iné oblasti, ako je napríklad Európo ro- väčšinové 90-percentné hlasovanie naprieč politickým spektrom parlamentu si nezaslúžil žiadnu odpoveď. My povieme, že zamietame a prenesie sa to do Lisbonu len pred pár hodinami vlastne. Takže otázka zne, alebo teda ja si myslím, tá spolupráca s parlamentom, keď tu hovoríme o dôvere v oblasti dôverných informácií, musím povedať, že pokiaľ tu nie je k práci parlamentu dôvera, a nie je tu transparentnosť v spolupráci s ním, nemôžem e, dôverovať ani práci e, rady a rokovaniam o, o dohodách vyjednaných komisiou. A pre nás je to problém. Uh, My tu musíme mať určitú scénu dôvery a procedúry, kde môžeme naozaj e, plnohodnotne súhlasiť my tu máme nejaký mandát ako parlament. A keď sa pozriem na prípad uh, akta, nuž, to nie je práve ideálne fungovanie demokracie. To je taká utajovaná demokracia, eh, legislatíva. Eh, vy ste to už spomenuli. Povedali ste, že máme tu niečo, čo sa volá akta, ale rada by teda mala nastúpiť a povedať, poďme sa o tom baviť, ale oni to neurobili, a, ale my musíme byť plne zapájaní do takýchto problémov. Je tu viacero časti tejto zhody, napríklad doplnky, ide o to, čo je v nich, SWIFT FIN eh, údaje takisto. Uh, uh, so uh, in, in a, a European data with a, a bigger amount of uh, uh, money and so teda ide aj o finančné prostriedky a, a viacero tém v tom usmernení idú týmto smerom. Parlament musí to jednoducho zamietnúť. Thank you very much, Mr. Bronze. Ďakujeme, pán Bronz. Uh, eh, nezapojil som sa do začiatočných diskusí, ale chcel som počuť najprv názory iných k tomuto. Pokiaľ ide o otázky z, eh, zmierovania tej potreby na jednej strane transparentnosti, na druhej e, strane dôvernosti, tak by som navrhol ako nováčik, možno skromne, že text by sa mohol parlamentu zverejniť, ale obsah e, ďalších rokovaní by mohol zostať dôverný. Týmto by sme sa vyhli e, naštvaniu tých, ktorí majú e, záujem na e, ochrane citlivých údajov, ale zase parlament by vedel o obsahu. A druhá vec, vy ste sa spýtali právnej služby, pani predsedajúca, budúcnosti možných opt-outov e, výnimiek z charty základných práv pre niektoré krajiny, Dánsko, Česká republika, Spojené kráľovstvo. Vy ste povedali, pokiaľ som to dobre pochopil, že k tomu teraz nemožno nič komentovať, možno zástupcovia komisie a švedského predsedníctva by k týmto otázkam však niečo povedať mohli. Pani Veržer. Oui, merci, madame la Ďakujem, pani predsedajúca. Na úvod e, ešte jedna procedurálna otázka. Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti a v tomto parlamente sme viacerí, ktorí sme bojovali za Lisabonskú zmluvu, ale ja by som chcela vedieť, ako dlho sa budeme e, správať triumfálne. Ja si myslím, že len málo poslancov, tak európskych ako národných, odmietli Lisabonskú zmluvu, ale všetci viete, že to nie je rovnako vo verejnej mienke a ten triumfalizmus je kontraproduktívny aj v, um, preto, čo obhajujeme. Ja som pôsobila vo Francúzsku, štátny e, zamestnanec a ja si myslím, že mnohí sa k tejto zmluve nevyjadria, mnohí si ani negratulujú alebo nie sú spokojní s určitým stanoviskom, ale ja si myslím, že v mojej politickej skupine sme trochu unavení z tohto triumf, triumfalizmu a pýtame sa, dokedy si tu stále budeme niečomu gratulovať. A potom mnohé témy. Mnohí ste urobili kampaň pre Lisabon, predovšetkým preto, že to posilňuje kompetencie parlamentu. Ja si k tomu gratulujem a som spokojná ale myslím si, že spôsob, akým sa veci vyvája, vyvíjajú, tak to nie je dobrá predzvesť do budúcnosti. Ja som presvedčená demokratka a myslím si, e, že táto trojhlavá entita, ak mi dovolíte tento výraz, by mala byť čím ďalej tým viacej demokratická a chceme znovu nájsť dôveru európskych občanov v európske inštitúcie. Myslím si, že pokiaľ ide konkrétne o SWIFT, hlavné dôvody, prečo parlament žiadal odpoveď a informácie, to sa týka práve ochrany občanov Naše pripomienky sa týkajú predovšetkým e, nerovnosti, možnosti odvolania u občanov, či podľa toho, či sme v Európe alebo či sme v USA. Ja nezdielam s kolegyňou ten názor, že by chcela TFTP európske. E, ja si myslím, že neochraňuje TFTP dostatočne práva občanov a my by sme mm, mali ísť tou cestou, aby sme dosiahli na jednej strane bezpečnosť, ale na druhej strane zabezpečiť aj práva a slobody občanov a to sa nám ešte nepodarilo. Zdieľam názor pána Busutila, rovnako ako ďalších kolegov, a síce ľutujem to, akým spôsobom v pondelok e, rada m, mm, konala, pokiaľ ide o zmluvu o Swifte alebo Europole. My sme chceli, my sme žiadali určitý signál a rada sa na to doslova vykašľala a ja to teda veľmi úprimne ľutujem. A pokiaľ ide o dôvernosť, čím viacej chceme uchovávať v tajnosti určité veci, tak viacej si kladieme otázku, čo vlastne chceme schovávať a potom viacej Mm, dávame živnú pôdu rôznym komplotom a hypotézam a teóriám a ja si myslím, že spolupráca Rady, Komisia a parlamentu by nemala byť na týchto základoch. Ďakujeme. Hovorím snáď za mnohých, že nemyslím si, že je tu dôvod triumfovať, ale myslím si, že každý by asi súhlasil, že je to určite krok vpred smerom k transparentnosti, demokracii a k záujmom občanov, ktorý, kvôli ktorým Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti. Môžeme to diskutovať ešte inde, ale myslím si, že tento výbor bol svetkom v posledných mesiacoch toho, aké potrebné bolo posunúť sa do ďalšej úrovne a to je to, čo všetci vítame, určite vy áno. Pán Foss. Ďakujem Vidím tu zástupcov ďalších dvoch inštitúcií. Asi netriumfujú, skôr sú skrúšení, pretože sa tu deje tá, tá, ten zvrat zmýšľaní, že 30. sme nevedeli, že 1.12. vstúpi Lisabon do platnosti, že? Takže naozaj vítam, že tu uh, máme už druhý deň Lisabonského obdobia a je to snáď e, možno naša vina, že sme vás neinformovali, že celkom náhle a prekvapivo 1.12. vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva. Veľmi prekvapivé bolo, že Češi podpísali a že bola predložená podpísaná listina a že teda vlastne hodiny predtým e, bola situácia ešte iná a zrazu e, podpisujeme pár hodín potom veci, ktoré by si boli zaslúžili asi úplne iný prístup, od včerajšku je vecná situácia iná, možno, že to nie všetkým došlo a možno, že toto opomenutie by sa mohlo e, týkať čoraz viac e, aktuálnych vecí tu v parlamente, poradenstvo o rozpočte. Ide o to, že aj tu by sme mohli ešte za veci zabudnúť a to by snáď mohla byť e, aj úloha pre medziinš- medziinstitucionálne dohody zaviesť takúto vzájomnú povinnosť informovať sa o takýchto postupoch. No ale bez ohľadu na to, o týchto emocionálnych, inštitucionálnych otázok by som chcel samozrejme oddeliť e, po obsahovej stránke toto a tiež by som vás chcel uistiť, že moje rozhodnutie o tom, či áno alebo nie tu, k tejto zmluve, by som nechcel v tejto medziinstitucionálnej oblasti e, ponechať voľnému vplyvu. Tento postup ako taký je jedna vec, na druhej strane je tu však otázka, aký následok bude prípad, z prípadného zamietnutia a ja tomu rozumiem tak, že občania by vlastne boli v takej právnej situácii, ktorá by bola horšia ako zmlova s tými obsahmi, ktoré e, momentálne nie sú ešte úplne známe, ale toľko teda asi snáď vysvetlenie, ako by to mohlo pokračovať ďalej keď by došlo k zamietnutiu, ako by vyzerala právna situácia, hlavne pokiaľ ide o občanov. A ďalšie otázky potom teda sú vlastne tie, či za určitých okolností budeme mať v Európe teda e, samotný program FTP, alebo či tie poznatky, ktoré by sme z toho mohli získať, považujeme nie za také podstatné, že sa teda tou otázkou nebudeme vôbec zaoberať. A potom tiež otázka, ako je zabezpečené to, že tie poznatky, ktoré majú americké orgány alebo ktoré existili o bezpečnostných otázkach, že by sa tieto nám posunuli, aby sme za určitých okolností mohli na to reagovať. Ďakujem. Ďakujem. Ja si myslím, že ak sa dohoda o Swifte zamietne, nebude žiadny právny základ na transfer údajov. Pán Tavares, nech sa páči. K tým procedurálnym otázkam a z toho vyplýva obsah a z toho potom vyplýva aj politická záležitosť. Už asi 10 mesiacov o tom počujeme a zdá sa mi, že je to jedna z najsilnejších vecí, rady aj parlamentu. A po deviatich mesiacoch, ako by sme začínali odnova. A čo sa teraz stane s údajmi, e, ktoré budú s tým dátumom spred deviatich mesiacov, pretože dohoda hovorí, že tieto údaje by sa mali ukladať po dobu 5 rokov, mali by byť zašifrované, mali by byť anonymné, ale anonymizované ak by e, tieto úrady, ak by tieto údaje, pardon, nejaké úrady potrebovali v prípade nejakých teroristických útokov a podobne. To znamená, tieto údaje sa budú 5 rokov uchovávať, ale je tu riziko, že tieto údaje budú k e, dispozícii aj vtedy, keď nastúpi k moci administratíva Sarah Pejlinovej napríklad – je samozrejme lacnejšie nechať všetky dáta uložené, všetky údaje a ich nevymazávať alebo len nejakým spôsobom ich triediť pre úrady. To je tá procedurálna otázka a z tej potom vyplýva aj otázka obsahová. Sme vlastne pripravení a ochotní nechať tie údaje tak dlho pre orgány, teda tých 5 rokov a potom tá praktická politická záležitosť. Keď už tá dohoda bude platiť, čo sa stane? Inštitúcie budú postupovať podľa určitých zavedených postupov. Tieto postupy sa budú hm, ľahšie zachovávať Potom tam bude dohoda, ktorá bude základom novej dohody a s americkou administratívou budeme rokovať na základe už toho, čo bolo teraz vyrokované. A hoci ja som optimista, nevidím, akým spôsobom by sme sa mohli dohodnúť, keď budeme rokovať o niečom novom na základe e, toho starého, ako sa dohodneme na niečom úplne novom. A tu nejde o to, že parlament nevaroval na tej či inej strane, že chce o tom, že aby sa tieto rokovania viedli v Lisabonskom duchu, hoci Lisabon ešte neplatil. My sme už veľmi dlho varovali a teraz by nás nemalo prekvapovať, že parlament má tú gilotinu, má tú kompetenciu a rozhodne sa ju použiť nielen v praktických otázkach, ale aj v inštitucionálnych alebo procedurálnych. To sa vlastne aj očakáva. Žánin hovorí o e, reciprocite my očakávame od USA to isté. Keď s nimi vyjednávame dohodu, tak vieme, že je tam riziko, že americký kongres túto dohodu zamietne a všetci to majú na pamäti, keď vyjednávajú z USA. Takže možno by bolo na čase mať na pamäti, aj keď sa mm, rokuje s Európanmi. Dobre, hovorí predsedajúca, aj keď hovoríme veľa o gilotínach, v EÚ sme zrušili trest smrti a ja dúfam, že e, komisia aj rada bude pokojná, pán Alvaro, pani Zipo, ale už teraz vlastne máme oneskorenie. Ale je to dôležitá rozpráva. nie je až také zlé, ale poprosím vás, aby ste sa obmodzili skutočne stručne na otázku a nielen vyhlásenia. Jedna minúta. Pán Alvaro, nebojte sa, moja minúta už začala bežať. Len jednu vec. Kedy dostaneme ten dokument, možno je to naivná otázka, Dostaneme ho v úplnom znení, alebo sú tam nejaké tajné prílohy? Napríklad o Swifte. Viete, aké je to tajné alebo dôverné? To znamená, dostaneme aj tie dokumenty, ktoré boli vyhlásené za dôverné alebo tajné, pretože my môžeme rozhodovať len o celom balíčku a nie len o niektorých častiach. Na to môžete ďalej odpovedať, pani Zipo. Áno. Mám jednu pripomienku ešte k tej otázke, čo vlastne nastane, alebo čo nastane. Je zrejme, že v otázke SWIFTu alebo aj v iných e, témach hovoríme o bezpečnosti a naproti tomu slobody občanov. A predsedajúca len otázka otázka. Stále sa diskutuje o tom, čo sa stane, keď parlament povie nie. Právna služba niekedy skúmala, alebo komisia, do akej miery cieľ boja s terorizmom je nejakým spôsobom ovplyvnený a zaisťovaný inými dohodami o právnej pomoci a o iných záležitostiach. Existujú nejaké doklady alebo dôkazy o tom, že tie dohody, ktoré USA už 8 rokov vykonávajú, sú naozaj efektívne a nenahraditeľné. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca kolegom za množstvo otázok a pripomienok. Mám nejakých dobrovoľníkov, ktorí by chceli začať s odpoveďou. Pán Berlinger, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Máme tu znovu celú sériu veľmi relevantných otázok a ja sa pokúsim na niečo najlepšie zodpovedať. Verím, že Európska komisia vstupy a odpovie tam, kde ja by som eventuálne možno aj rád vstúpil, kde by som eventuálne rád do toho vstúpila aj ja. Nedošlo by k žiadnemu eh, rozdielu vo vplyve parlamente, a či by sa či už by sa tá zmluva podpísala, vstúpila do platnosti 1. decembra alebo niekedy inokedy. V každom prípade a Európsky parlament bude mať tú pravomoc, aby hovoril áno alebo nie. A v tomto ohľade všetky tie listy, ktoré sa zaslali, a tu hovorím napríklad o tom liste ktorý zaslal predseda parlamentu Buzek nášmu premiérovi a o odpovedi švedského predsedníctva. Ja si myslím, že to, čo som práve hovoril o právnej situácii, bolo v tom liste jasne opísané. Takže pokiaľ ide o predsedníctvo, parlament nebol pripravený, neobrali sme mu žiadne práva ani kompetencie, tak ako sa to aj písalo v tom liste. A je tiež zrejme, že v dlhodobej dohode a podľa tejto dlhodobej dohody tento parlament jednoducho má právo na, na súhlas. Náš list, list premiérovi predsedníctvu parlamentu okrem iného naznačuje aj hodnotu a dôležitosť programu Na druhú stranu e, rada jednomyselne prijala mandát a aj táto dohoda bola jednomyselne e, v rade prijatá a určite všetci dobre viete. Teraz už máme iný rozhodovací e, režim v Lisabonskej zmluve. Pani predsedajúca zasiahla jednomyselne, znamená tie štyri členské štáty, ktoré sa zdržali? Áno. Jednomyselné rozhodovanie technicky po právnej stránke znamená, že sú to všetci, ktorí sa vyslovili za alebo sa zdržali. To sa ráta do toho jednomyselného hlasovania alebo schvalovania. V TFTP platí už od roku 2001 Možno sa to bude opakovať, už som to možno e, vo výbore alebo jednotlivým členom povedal, ale tento program teda už funguje od roku 2001. Nie, nie je tam žiadna rozsahová zmena v tejto dohode, nejde tam o viacej údajov alebo o iné údaje. Viem, že sa tu spomínali údaje SEPA. Tie nikdy neboli požadované, ani zaslané, ani e, spravo, spracované a z tejto prekleňovacej dohody sú vylúčené. Ja síce nie som odborníkom na bankové transakcie, ale hovorilo sa tu o tých e, informáciách FIN. To bolo vždy v rámci rozsahu tej dohody a tak to bude aj do budúcnosti. Pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, tak vidíme zlepšenie ochrany osobných údajov, pokiaľ ide o poistky, opravné prostriedky a aj pokiaľ ide o reciprocitu, tak možno aj švédske predsedníctvo mohlo rokovať lepšie, mali by sme možno viacej reciprocity alebo viacej poistiek ja by som chcel byť skromný, ale myslím si, že došlo k zlepšeniu v porovnaní s minulou situáciou. A preto tiež súhlasím s tými, ktorí hovoria, že táto dohoda zlepšuje situáciu pre európskych občanov, čo bolo vždy našim cieľom. pokiaľ ide o dohodu TFTP pre EÚ. Komisia hovorí, že to nie je nič okamžité, niečo, čo by mohlo nastať okamžite. Ale ja som počul oficiálne verzie z parlamentu a ja som počul, že takéto TFTP pre EÚ by boli dobré. A pre nás ako končiace predsedníctvo je určite zaujímavý námet a bude sa ním zoberať aj e, rada, aj komisia. Pokiaľ ide o tú vzájomnú dôveru a dôvernosť údajov a informácií, a tu už len zopakujem to, čo tu už bolo povedané. Dôverné dokumenty sa budú poskytovať alebo postupovať parlamentu a budeme ich zdieľať. Ale to je samozrejme, k tomu vstupuje tá otázka dôvery. V prípade akt, akta pán Alvaro hovoril, že tento text zatiaľ ešte nikto nevidel. Niekto hovoril, že na tieto akta nie je schopný zareagovať. Možno tá reakcia práve na túto otázku bola úprimnejšia, keby dokumenty neunikali, ale ako viete, bohužiaľ aj naše dokumenty unikli. Je to nešťastná situácia, ale je to tak. Otázka Europolu. Pán Albrecht, pokiaľ ide o SWIFT, aj pokiaľ ide o Europol, povedal, že je správne, že rada prijala rozhodnutie. Ak môžem stručne k tomu Europolu, pani predsedajúca, je pravda, že implementačné rozhodnutia sa prijali v rade. A bolo to nevyhnutné opatrenie na to, aby nová e, Európska agentúra Europol fungovala lepšie od 1. januára aj bez tých rozhodnutí prijatých, ktoré boli prijaté Keby neboli prijaté, tak by došlo k obrovským deficitom vo fungovaní Europolu od 1. januára 2010 a my ako predsedníctvo to chápeme tak, že rada z jej strany a zo strany členských štátov bolo to stanovisko, že tá agentúra je veľmi dôležitá a jej fungovanie. A preto sme sa rozhodli, že urobíme takéto rozhodnutie. Vzhľadom na to, že Europol je orgánom EÚ, tak úloha parlamentu je odlišná e, než v tej situácii predtým Europol, ktorý je upravovaný dohovorom má na seba samozrejme vplyv už členských štátov. Ja viem, pani predsedajúca, že som neodpovedal na všetky otázky, ale snažil som sa byť čo najkompletnejší. Ďakujem veľmi pekne aj za to, že ste podali takú vyčerpávajúcu odpoveď o Europolu. A svište, pretože všetci vieme, že tieto veci sú veľmi dôležité informovanie Európskeho parlamentu, či už for, formálne alebo neformálne, je dôležité. V budúcnosti sa zmení pán Fol, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Možno predtým, než zodpoviem otázky, by som sa mohol trochu vrátiť eh, trochu do minulosti, pretože možno niektorí z nás zabudli na to, ako sme sa dostali tam, kde sme teraz. Tento systém viac rokov bol tajný. Skutočne úplne tajný, bez akékoľvek ochrany údajov. Samozrejme, bez... Tam bola dohoda medzi ministerstvom financí USA a SWIFTom. Belgické orgány sa vyjadrili potom a Európska únia začala sa zaoberať touto vecou. No a teraz na základe mandátu Rady a v súlade s uznesením e, parlamentu zo 17. septembra sme uzavreli dohodu e, s a predsedníctvo uznalo už nedostatky a ja tiež uznávam, že určite to z určitých ohľadov mohlo mať odlišný výsledok, ale e, zabezpečili sme dohodu, ktorú navrhneme rade, aby odporúčila parlamentu na prijatie boli otázky o tom, či to bolo dobré. Už ja som prekvapený z toho, že niektorí sa to pýtajú ešte. Jacques Brugier a predložil detailnú analýzu toho, čo sa stalo. Ak by ste chceli, tak by som za zatvorenými dverami navrhol, aby ste sa porozprávali so špecialistami na boj proti terorizmu z jednotlivých štátoch. Samozrejme, komisia má tiež takú agentúru, ale aj všetkých z našich eh, krajín. No a tie eh, kvôli našej spoločnej bezpečnosti pro, profitujú z informácií TFT. Takže to je východisko komisie. Áno, je to užitočné, funguje to, nuž a preto navrhujeme ďalšie pokračovanie. My sme pred parlamentom nikdy nezatajovali, že do konca roka potrebujeme dohodu kvôli eh, rozhodnutiu SWIFTu relokovať údaje. Nikto nehovoril eh, o vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti a, nikto, nehovoril, nikto nechcel eh, podviesť parlamenta. Uznesenie zo 17. septembra jasne povedalo, čo chcete. Chceli ste Lisabonizovanú zmluvu, chcete ste obmedzenú platnosť, nuž a to sa práve aj stalo. Okrem toho je to o 3 mesiace menej, pretože zmluva má dobu platnosti len 3 mesiace, takže prosím, netvrďte, že niekto chcel podviesť parlament. Nie, konali sme úplne transparentne. Po druhé, čo sa stane, ak neudelíte súhlas? No už uvidíme, ale e, v každom prípade nebude udelený súhlas. No a kto tým utrpí najviac? No už podľa môjho e, názoru to bude bezpečnosť občanov Európskej únie a ochrana údajov, pretože ja si myslím, že Američanom sa podarí nájsť určitý spôsob zadržiavať údaje o európskych občanoch bez akýchkoľvek záruk, ktoré sme vyrokovali. To sa stane, neviem, ako dlho to bude trvať, pretože dúfame, že čoskoro sa objaví nová dohoda s novými vyjednávačmi, bude to zodpovednosť komisie, čím samozrejme nehovorím, že ktorú vieme lepšie ako švedské predsedníctvo, ale môj následník to možno bude robiť lepšie ako ja. A dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť novú dohodu, samozrejme so súhlasom parlamentu. A predsedníctvo má pravdu, gilotína, žiadna gilotína, samozrejme bez uh, hodnotenia tých administratívnych vecí, ktoré budú musieť fungovať. Úloha parlamentu je udelovať súhlas parlamenty nerokujú o medzinárodných zmluvách. To, taká je situácia vo všetkých krajinách. Nuž no, a na záver poviete áno alebo nie. Budete mať teraz svoj vplyv, budete mať eh, právo mať na informácie počas celého procesu. My musíme ešte zistiť, ako presne to bude prebiehať, ale eh, vy tý, po, pomocou tých dohôd eh, budete mať právo udeliť súhlas alebo nie a to je veľká právomoc a zodpovednosť. No a ďalej, reciprocita. My nemáme TFTP v našich členských štátoch a pokiaľ správne chápem, nikto nechce investovať eh, tie peniaze na, jej vytvorenie. Chce Európska komisia vytvoriť Európsku TFTP, noví komisári, nové zodpovednosti. Ja osobne si myslím, že nie. Nemyslím, že by sa to dostalo na rade nejak veľmi ďaleko, alebo v parlamente, pretože e, to je skutočne veľmi náročný a komplexný systém. Znamená to, že sa budeme spoliehať na americké služby? Áno. Naše tajné služby, vaše spravodajské služby dostávajú informácie od amerických služieb, ktoré sú založené na informáciách zo SWIFTu a nám hovoria, a povedia to aj vám, že oni to považujú e, tie národné organizácie za dôležité. Takže reciprocita je tu symetrická, nie veľmi rýchla, pretože nemáme nič ako systém PNR. PNR sme tam navrhli. Nepostupuje to veľmi rýchlo, ale nemáme to jednoducho. Američania áno a informácie nám poskytujú späť. To je určitá obmedzená reciprocita, ktorá podľa môjho názoru súhlasí s mandátom, ktorý nám rada dala. Dostal som otázku o ustanoveniach, ktoré sa týka poskytovania balíku údajov, viem, že práve toto je kontroverzné. Myslím, že na pochopenie treba pochopiť aj fungovanie systému. SWIFT nepozná osobné údaje osôb v rámci určitých transakcií. A ani ministerstvo financí USA v prvej fáze TFTP to nevie pre, kvôli tým systémom ochrany údajov, ktoré boli v rámci systému. Takže v USA žiadajú poskytnutie bloku informácií a len v kontexte e, špecifických vyšetrovaní e, začnú tie informácie e, skúmať kvôli konkrétnym detailom, čo môžu byť osobné údaje niektorých osôb, ale len vtedy, keď sú tieto osoby predmetom alebo spojené s určitým vyšetrovaním. Takže preto dostávajú ten balík informácií a len špecifické informácie v rámci toho bloku e, sa preskúmavajú detailne. Takže väčšina z nás e, s našimi údajmi v tomto balíku sú len čísla, a naše osobná identita a údaje nemôžu byť odhalené. Takže je to určitým spôsobom ironické, ale kvôli ochrane údajov funguje ten systém presne takýmto spôsobom. Odhalíme parlamentu dokumenty v priebehu ďalších rokovaní. Áno, opätovne musíme eh, presne určiť a to nie je, na mne je to medziinstitucionálna otázka na najvyššej úrovni. Presne budem sa musieť učiť ako a to budeme musieť vymyslieť. No a keď vás budem žiadať o súhlas, tak budete vedieť mať všetky informácie, s ktorými musíte súhlasiť. No a čo sa týka otázky toho, čo sa stane s údajmi, ktoré už existujú, ak bude zmluva zrušená. Tým sa zaoberá článok 14.2 dohody. Všetky údaje zadržiavané americkými orgánmi budú spracované v súlade s dohodami. To samozrejme sa týka aj ustanovení o ochrane údajov, ktoré sa budú uplatňovať, aj keď táto dohoda bude z nejakého dôvodu zrušená údaje budú v rukách, alebo ktoré sú v rukách eh, americkej vlády, budú eh, vrátane výmazu, budú eh, predmetom uplatňovania týchto ustanovení. Už a na záver, na otázku pani Zipel, ja plne s vami súhlasím, nie je tu nejaká, nejaká zámena občianských slobod za bezpečnosť my to takto nechápeme a keď hovorím my, eh, chápem tým komisiu a, a príslušných komisárov. Viem, že sa hovorí o nejakom vyvážení, vyvážení jedného za druhé, ale nevyvažujeme základné práva. My sa snažíme o splnenie eh, všetkých eh, politických požiadaviek a to zaistiť bezpečnosť a dodržiavanie ľudských práv. Vidíte pri udelovaní súhlasu, či sa nám to podarilo. My sme presvedčení o tom, že áno a rada tiež. No a zdržanie sa je kompatibilné s tým, čo som práve povedal. Funguje to, nefunguje to. A opätovne by som vás chcel požiadať, aby ste brali vážne prácu súdca Brugiera a rozprávajte sa aj s inými stranami. Bolo ustanovené, že toto je užitočné. Inak eh, by sme všetci minuli veľmi veľa času a politickej energie. A myslíme si, že sme tak neurobili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že jedna alebo dve otázky zostali nezodpovedané. Jedna bola otázka pána Busutila z dohodou o dohode s Belgickom. Ďalšou otázkou bola moja otázka o tom, či a to je myslím pre komisiu, či Európsky parlament bude informovaný o rokovaniach o balíku akta a rovnako by som chcela ešte jednu pripomienku a totiž, ak by SWIFT, dohoda o SWIFTe bola zamietnutá, neznamenalo by to, že Amerika nebude mať e, prístup. E, nie, len by to bolo náročnejšie, pretože mali prístup aj predtým. A mohol by nám prosím jeden z vás, možno vy, pán Fol, možno by, mohli by ste zodpovedať, čo sa týka akta, tak o tom nemám žiadne detailné informácie. Môj asistent mi práve o tom musí niečo povedať. It's not my DG, sorry. Nie je to moje generálne riaditeľstvo, pardon. Ja som bol práve informovaný o tom, že po uzavretí dohody budete plne informovaní o akta, ale komis, kolega z generálneho riaditeľstva postúpi tú otázku ďalej na Digitrade a potom budete informovaní, takže je mi ľúto. Ja som takúto otázku nečakal. Čo sa týka Belgická, takže Belgicku aká je situácia, kto je kompetentný orgán. Kompetentný orgán sú belgické súdy, ktoré budú mať požiadavku za spolupráce od americkej vlády a zaoberajú, budú sa tým zaoberať bežným spôsobom. No, vás možno bude zaujímať a teraz musím opatrne sa vyjadriť, že e, ako je pravdepodobne známe, Prečo Belgicko? Pretože e, SWIFT má sídlo v Belgicku, ale databáza, ktorá obsahuje transakcie SWIFTu, e, ktoré sú predmetom transferu, tá databáza je v inej, inom členskom štáte, nie tak ďaleko od Belgicka, ale ten členský štát, aj keď každý vie, ktorý to je, mi vždy hovorí, že nemáme hovoriť jeho meno. Je to veľmi krá- krásna krajina, ale sú určité dohody medzi týmito dvoma krajinami, tak aby údaje ži- žiadané belgickým súdom boli na žiadosť USA, boli pre tento účel v Belgicku. Dobre, tento členský štát, o ktorom sa nemá hovoriť, e, poznám pomerne dobre, tak ako pani Henis. No a parlamentné otázky a národné parlamentné otázky, e, ktoré dostal Národný minister spravodlivosti, ktoré sa pýtali presne na túto vec vo svojej odpovedi poprel, že toto kraj, táto krajina s tým má čo dočinenia. Ale budeme sa na to pýtať ďalej, pretože tu prišlo k nejakým, nejakým chybám v komunikácii. No už máme už veľmi málo času a preto by som požiadala veľmi stručne právny servis, aby reagoval na ota- ostatné otázky pán Baso. Pasos, nech sa páči. Um, No dobre, pán Busutil protestoval, čo je pochopiteľné, pretože samozrejme, ak dohoda nebola, ak by nebola podpísaná 30. novembra, parlament bol v úplne inej pozícii a by mohol byť lepšie zapojenie, zapojený do rokovaní, minimálne byť o nich informovaný, teraz keď sa dospelo k záveru. No a ja mám len, ak mi umožníte, jednu otázku na komisiu, na pána Jonathana Fowlera. Ja som presne nepochopil, čo sa stane s dohodou SWIFT eh, s ohľadom tiež na tlačové vyhlásenie rady, eh, pretože táto dohoda, ktorá bola 30. novembra podpísaná, sa bude uplatňovať od 1. februára roku 2010 a platnosť vyprší 1. októbra 2010 v prípade ak sa neuplatní dohoda o ukončení platnosti článku 14. Ja som nepochopil celkom presne, ak parlament rada požiada o súhlas na túto dohodu, pretože to, čo pán Follerov ako povedal, je, že komisia už vo februári pripravuje odporúčanie pre rokovanie o smernici ďalšie, o ďalšej dohode a to je o tej dlhodobej dohode. Takže ja neviem, aká je konkrétna situácia v tejto prípade tejto dohody a ja myslím, že parlament by mal vedieť aj niečo o tom. Pán predseda, pani predsednička, mohol by som len skutočne na pár minút zasahovať slova na to, aby som Jonathanovi follerovi pomohol zodpovedať rôzne otázky. Takže poprvé, čo sa týka časového harmonogramu. Všetci vieme, že Lisabonská zmluva bola podpísaná pred dvoma rokmi. Takže e, mňa neprekvapuje, že kolega z rady hovorí, že budú musieť byť prijaté nejaké modality na to, aby sme zistili, ako rada bude žiadať o súhlas Európsky parlament, ale neustále to budú pripravovať a nezačína len budúci týždeň e, s výborom podľa článku 36 na to, aby preskúmala tieto modality. Hovorím to preto, lebo SWIFT, a povedal to už aj pán Pasos, vstúpi do platnosti vo februári a z právneho hľadiska nie sú žiadne námietky alebo bariéry na to, aby sme poslali tú dohodu, ktorá bola podpísaná 30. novembra Európskemu parlamentu. Takže v tomto ohľade musím pripomenúť, že to je povinnosť. Nie je to len otázka vzájomnej dôvery. Článok 218 stanovuje, že Európsky parlament a Rada môžu v naliehavých situáciách sa dohodnúť na časovom limite. Takže si myslím, a veľmi rád by som mal na to odpoveď, že nie sú žiadne právne prekážky na to, aby sa pred 1. februárom posielala žiadosť o súhlas Európskeho parlamentu, e, pretože my sme úplne vybavení, čo sa týka dôveryhodnosti, pretože nie len, že máme rámcovú dohodu s komisiou, ale máme tiež bilaterálnu medziinstitucionálnu dohodu s radou čo sa týka tých eh, top secret dokumentov. Takže Európsky parlament a tento výbor majú nástroje na to, aby eh, dostávali dôverné alebo tajné dokumenty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za toto objasnenie. Ja si myslím, ja som chcela už uzavrieť. No, nemáme už veľa času, ale program už nie je taký dlhý a je dobre porozprávať sa na túto tému, takže nie je to ako keby 1. december bol veľkým prekvapením, takže ja očakávam, že rada bude zodpovedná a že už pripravila takúto žiadosť o súhlas na tom právnom základe, ktorý mi práve oznámil právny servis. Takže mohli by ste veľmi stručne reagovať a uistiť tento výbor, že dostaneme takúto žiadosť v čo najkračom čase. Thank you. Um, as I already said, I'm, I'm Jonathan Fall. Uh... Ako som už povedal, táto otázka bude čo najskôr poslaná parlamentu. Už budúci týždeň bude diskusia o modalitách a tento postup uzatvárania zmluvy alebo podanie súhlasu prevezme parlament. Takže čo skoro. Posledná poznámka. Predsedníctvo sa snažilo informovať výbor najväčšou možnou mierou výbor ako taký, ale aj individuálne, členov teda. Chcem vám pripomenúť pozvanie na obed, ktoré vám bolo ponúknuté stále sme ochotní využiť e, na toto tie zostávajúce dni predsedníctva. Ďakujeme. Toto môžeme všetko dotiahnuť písomne, zvyšok tohoto, pretože nie je to veľmi uspokojivé. Informálne, neformálne informácie e, nie možno považovať za úplne poskytovanie. O tom tu hovoríme, keď hovoríme o informáciách a navrhujem, aby sekretariat predsedníctvo tohto výrobu, výboru rade napísalo a žiadalo o súhlas. Takže pán Folk, chcete k tomu niečo povedať? Pochopte prosím jedno. Vyzerá to teraz, ako keby všetko perfektne fungovalo a, a všetko sa zbehlo 30. novembra. My sme nevedeli do poslednej chvíli, či máme súhlas so Spojenými štátmi pretože nebolo ľahké s nimi rokovať a určite viete, že nebolo celkom jasné, či rada bude súhlasiť s, s textom poskytnutým v pondelok. Nie je to teda tak, že by sme nevedeli po mesiace, že čo sa udeje. A po druhé, môžem potvrdiť, urobíme dve veci. veci. Komisia, e, myslím si, my si myslíme, že komisia by mala navrhnúť rade, eh, aby žiadala váš súhlas. A my to aj navrhneme. Paralelne s tým začneme čo najskôr pracovať na novej dohode, pretože to bude trvať len 9 mesiacov v prípade eh, šťastného, z toho šťastného prípadu, že budete aj tak súhlasiť. Takže budeme to musieť robiť paralelne a urobíme to tak a poskytneme e, všetky potrebné informácie, aby ste mohli e, vykonávať svoje povinnosti v oddelených postupoch. Takže vám e, od 30. novembra nebudete musieť poskytovať súhlas, ale budete odtedy informovaní o procese v rade aby tu bol mandát pre komisiu na rokovanie. Čiže komisia ako e, rokujúci orgán vás bude plne podľa zmluv informovať podľa 1,8 desiny 2,8,1 desiny a budeme to robiť a rešpektovať povahu medzinárodných zmluv. Potrebujeme od vás ešte poslednú odpoveď. Vy totiž tvrdíte, že pripravíte návrh pre rady, radu, ale povedali ste, že začiat, na začiatku ste povedali, že komisia e, do konca januára a nemôže tak konať, kým tu máme prechodnú iba komisiu. Nemôžem vám na to dať definitívnu odpoveď, lebo to závisí od právnej rady, na ktorú čakáme, od našich právnikov ale budú veľmi striktní, musím vás varovať, pokiaľ ide o to, čo komisia môže urobiť v svojej e, dočasnej funkcii. Nevylučujem teda, že povedia, že to je až na budu- pre budúcu komisiu. Ja by som povedal, že teda o dva mesiace. Myslím si v každom prípade, že Európsky parlament urobí všetko, čo je v jeho silách, aby prijal rozhodnutie, čo najrýchlejšie a dúfam, že komisia a rada si myslia, že toto je teda otázka, ktorá trvá viacero mesiacov a že je možné prijať rozhodnutie s terajšou komisiou. Ďakujeme vám za prítomnosť. Zostanete ešte na ďalší bod, pán Henninger, vám ďakujeme. Um, we have two small points left uh, on the agenda. Dva maličké ešte body na programe, ktoré zostávajú. Pán Fol, pokiaľ viem, uvedie tie problémy, tie body. Devetnáctka a dvaciatka, dva posledné body na programe. A ak opúšťate miestnosť, prosím potichu. Uh, colleagues, shall we first and briefly deal with the, the question because Mr. Fall was asked. Uh... Bola tu otázka na pána Fola. Uh, odpoveda to aj na našu včerajšiu otázku týkajúcu sa rozpočtu a disponibilných prostriedkov pre pracovnú skupinu v článku 29. Mohli by ste snáď nás informovať aj o dopadoch Lisabonskej zmluvy na súdnu spoluprácu v trestných veciach a na policajnú spoluprácu. Hm. Ďakujem veľmi stručne k tej prvej otázke. Pracovná skupina e, článku 29 je vytvorená podľa e, smernici o ochrane údajov. Komisia má poskytnúť služby, sekretariát, čo veľmi radi robíme, ale tá skupina nemá rozpočet, Komisia nemá čo vytvárať rozpočty, to vy dobre viete. Potom som presvedčený, že v budúcich rokoch to bude, tu bude výrazná rozprava, revízia ochrany údajov. Uh, uh, A ja som presvedčený, že budeme pozmeňovať celkom značne článok e, smernicu článku 95, je dosť stará a, a tretí pilier teraz e, v podstate do veľkej miery zmizol, tomu sa vrátim, takže my budeme teraz mať schopnosť minimálne myslieť na to, mať jeden koherentnú, jednu koherentnú súpravu nástrojov. A v tejto rozprave úloha, fungovanie skupiny k článku 29 bude posúdená. Ale neospravedlňujem sa za skutočnosť, že nemajú rozpočet, že to nie je konzultatívny orgán, že nenahrádza dozor, dozor nad európskymi údajmi, má svoju úlohu, zohrávajú a komisia ho plne podporuje v tejto úlohe, ale nejde sa za jej hranice tej otázke v úvodných e, poznámkach, ako vyzeral tretí pilier do podielka večera. Bol tu legislatívny orgán, ktorý fungoval. v legislatívnom procese. A pokiaľ ide o fungujúcu legislatívu, budeme sa musieť pozrieť na konkrétny, konkrétny každý konkrétny nástroj a posudzovať, či navrhnúť, aby sa pozmenil alebo aby ho e, nahradila smernica. A pokiaľ ide o veci, ktoré čakajú na riešenie, tie sú ukončené a preto musíme zvažovať, čo sa navrhne formou novej legislatívy tentokrát ako smernica. Vždy som hovoril o treťom pilieri, že do veľkej miery zmizol ten bývalý tretí pilier zostáva veľmi relevantný, pokiaľ ide o právnu definíciu, pretože bývalý tretí pilier je predmetom špeciálnych ustanovení v zmluve, predovšetkým pokiaľ ide o Dánsko, Spojené kráľovstvo a Írsko, ale nie výlučne len tieto krajiny, pretože sú tu ešte aj iné mechanizmy budeme starať naďalej definovať, čo je súdna a policajná spolupráca v trestnej oblasti, teda bývalý tretí pilier, a čo nie je, pretože právne dopady budú veľmi dôležité. To je teda oznam pre toto po- popoludne. Pripravujeme vypočutie k Lisabonskej zmluve predstúpime o, so špecifickými návrhmi. Neviem vám presne povedať, bude to určite otázka novej komisie, nových komisárov. Určite sa s nimi stretnete pri vypočutiach a požiadate ich o otázky v týchto otázkach. Thank you very much. Are there any colleagues? Ehm, Chce sa niekto niečo spýtať? No? Well, you're very convincing. Ste asi veľmi presvedčiví. Uh, uh, uh, po tej prestrelke z predošlých minút je to naozaj veľmi tiché. Um, v pracovnej skupine si myslím, že včera aj dnes tu bol rovnaký pocit, že táto skupina potrebuje viac podpory hoci sú aj poradenským orgánom, zohrávajú dôležitú úlohu a budú ju aj naďalej zohrávať v smysle novej zmluvy a nestačí len čakať, kým budeme mať rámec na ochranu údajov. Vy ste však všelkom jasne ukázali. My sme zodpovední za, zodpočet, to, za rozpočet, to v tom máte pravdu ale kandidáti komisárov si môžu takéto otázky vypočuť v rámci vypočutí. Ide o tvorbu politiky, ako si zorganizujete sekretariáty, kam pridelíte vaše zdroje kandidátov na komisárov, by sme sa mali pýtať, či poskytnú viac prostriedkov pracovnej skupine. Ďakujem. Kolegovia, to by vlastne uzavrelo naše dnešné stretnutie na dnešok. A chcela by som pánovi Folovi poďakovať opätovne. Máme stretnutie koordinátorov zamýšľané na poludne. Na teraz však končím zasadnutie a všetkým vám ďakujem.